vývoj moderných telekomunikácií, moderných mobilných dátových služieb a všetkých súvisiacich e, služieb. A budeme na tom lepšie než USA a Čína. Ale vyžaduje si to, aby sme e, aj naďalej v následujúcich rokoch vyvíjali na toto tlak. A teraz hovorím o európskom priemysle ako celku. Týka sa to priemyslu ako celku, netýka sa to iba telekomunikácií, ale celého priemyslu, aby sme ne vytvorili čo najlepšie podmienky. A takisto sme sa dohodli na tom, že budeme mať veľký inventár frekvencií a to nám umožní v budúcnosti príjmať potrebné opatrenia. Možno sme mohli z pohľadu parlamentu dosiahnuť ešte väčší úspech, pokiaľ ide o pravidlá hospodárskej súťaže a mohli sme aj v iných oblastiach byť úspešnejší, ale predsa len po tých rokovaniach keď to zhrniem, môžem povedať, že som vďačný za spoluprácu medzi politickými skupinami a chcem sa poďakovať aj pánovi Rojlovi za trialóg, pretože on bol, a tak ako v tomto výbore, aj v trialógu dobrým predsedom a ja dúfam, že táto dohoda bude podporená. Ďakujem. Ďakujem, pán Hökmark. Teraz bude, bude elektronické hlasovanie, pretože ide o celkový text. Otváram hlasovanie. Nefunguje to? Ja, moment. moment. Poprosím vás o chvíľku strpenia. Äh, du musst mal, äh, der Johansson, der hat seine Karte. Das Johansson, das. No? Yeah, we Gus Johansson. He doesn't have his card. Uh, I think he. Uh... Who made a minute? Right. Yeah. Počkáme minútku. Our new colleague. Okay. Yeah. Okay. Yeah, and the vote is closed and... Končím hlasovanie. Vynikajúce výsledky. Gratulujeme, pán Hökmark. Kolegyne, kolegovia, je to veľmi dobrý výsledok flow. We have a problem, but Mr. Tsoulakis has a problem with the card. Máme problém s kartičkou. Máme troch naviac. Tri, tri zariadenia nefungujú. Takže vlastne tých, čo hlasovali za, je ešte viac. A teraz hlasujeme o liste, ktorý som musel podpísať pre poľské predsedníctvo. Kto súhlasí? Ďakujem. Kto je proti? Bolo by to nelogické, keby sme boli proti, takže je to schválené. Teraz útok na e, informačné systémy EÚ, rámcové rozhodnutie. Tento podklad máte takisto pred sebou, ale mám s tým teraz trošku problémy. Začneme so 41. Kto je za? Proti? Zdržiavajú sa schválené. 52. Za? Proti? Zdržiavajú sa schválené. 43. Za? Proti? Zdržali sa schválené. 44. Za? Proti? Zdržali sa schválené. 45. Za? Proti? Zdržali sa schválené. 46. Za? Proti? Zdržali sa schválené. 8. Za? proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa schválené, 55 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. 16 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené, 20 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. 24 za, proti, zdržali sa, schválené. 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 20, 32 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. 40, 34 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa schválené. 36 za, proti, zdržali sa schválené. 37 za, proti, zdržali sa schválené. 38 za, proti, zdržali sa schválené. 39 za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené 40 za, proti, zdržali sa schválené. Celkové elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 49 za, jeden sa zdržal všetky zariadenia fungovali. Prečo to tam nevidíme? Pán Eider, chcem povedať iba dve vety. Všetci hovoríme o kybernetickej bezpečnosti a myslím, že poprvýkrát sme sa zaoberali s právnym rámcom v Európe a je dôležité si uvedomiť, že je tu jedna vec, vo všetkých členských štátoch minulý rok boli iba 32 e, prípadov kybernetickej kriminality na súdoch a iba 11 e, odsúdených. A teraz poprvýkrát robíme koordinačné úsilie, aby sa tieto veci v členských štátoch koordinovali. Ďalšia pripomienka. Ďakujem veľmi pekne, že sme obmedzili rozsah tejto správy na legislatívu výboru, pretože gestorský výbor sa rozhodol, že prevezme všetky naše pozmenujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie. Ďakujem. A ďakujem aj autorovi stanoviska. A teraz bod 6. Vplyv finančnej krízy na odvetvie obrany. Pán kolega Tošenovský. Kompromis 1. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, Zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Spríjma sa. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 19 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 18 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 30. Ústny pozmeňujúci návrh za. Proti. Prosím ešte raz, kto je za? Proti. Príjima sa. 32 za. 32. Kto je za? Mm, ja tu mám napísané, že odpadá. Takže 32, kto je za? Proti? A zvyšok? Ešte raz, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 37 za. Proti? zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. 43 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz 44, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti. Ešte raz, kto je za 45? Kontrola kontrola. Kontrolujeme si to elektronickým hlasovaním. Otváram elektronické hlasovanie. Končím. Je to schválené. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Blahoželáme kolegovi. Veľmi jasný výsledok. A tým pádom sa dostávame k bodu číslo 7, revízia viacročného finančného rámca na roky 2007 až 2013. K tomu máme tiež k dispozícii hlasovací zoznam kolegyne Satori. Pozmejúci návrh číslo 1 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 2 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 8 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa 9 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 10 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 11 za. 10 preveríme elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. tesnou e, väčšinou zamietnuté. 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 17 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 19 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2 za, proti, príjma sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 24 za, pani Tika ešte. Vážená, vážený pán predseda, dovolte mi, aby som zdôraznila skutočnosť, že my tu hovoríme o budúcich potrebách financovania IT a preto by som chcela vedieť, aké je stanovisko komisie pred hlasovaním, najmä pokiaľ ide o potrebu analýzy budúceho financovania ITER na báze Projects Bonds. E, preto by som pred hlasovaním si rada vypočula, opakujem, stanovisko komisie. E, Dohlasujeme však do záverečného hlasovania možno, že to potom môžeme zaradiť, pretože je to naozaj nezvyčajné počas hlasovania. Za normálnych okolností sa najprv hlasuje. To ste mali potom v inom prípade naškrtnúť pred e, debatou, pred hlasovaním. Ďalší bod je 23 za. To sme už mali? Aha, prepáčte, 24, 24 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Celkové hlasovanie, záverečné hlasovanie. Elektronicky hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijaté. Naozaj blahoželáme spravodajkyni a tým pádom je tento bod programu tiež vybavený. Tým sme vybavili všetky hlasovania. Ďakujem vám, kolegovia za pochopenie, že som sa musel držať pravidel. Rád by som pokračoval ďalšími rozprávami. To však bude možné len, keď tu v sále bude aj príslušné ticho. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, kolegyne, kolegovia, vadilo by vám, keby ste sa e, rozprávali a diskutovali mimo sály, aby tí, ktorí e, tu chcú pokračovať v e, za zasadnutí, aby nemuseli kričať. Zdá sa, že to nejde. Kolegovia, je možné diskutovať, prosím, vonku, aby sme si my mohli robiť svoju prácu.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 Začneme teda. A to osm, e, pokračujeme u 8. bodom. Roaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci únie. Slovo dám iba kolegyni Niebler a to znamená, že ostatní prosím nebudú rečniť. Pekné by bolo, keby ste treba aj počúvali. Bolo by to naozaj ideálne. A teda hovorí len kolegyňa Nibler, prosím. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, dnes máme eh, prvú rozpravu o novom návrhu komisie k tzv. Eh, k tzv. nariadeniu Roaming 3, trojka. Eh, samozrejme, že ma zaujímajú vaše podnety a kým prejdem k samotnému obsahu návrhu komisie a kým poviem svoje prvé Eh, um, úsudky k tejto veci. Eh, chcem povedať čo si na úvod. Téma roaming nás tu v Európskom parlamente zamestnáva už po dlhé roky. V roku 2007 sme prijali nariadenie roaming jednotka. Tým sa prvýkrát stanovili cenové stropy, horné hranice pre prichádzajúce eh, a odchádzajúce telefonáty. V roku 2009 sme potom tieto cenové horné hranice rozšili e, nariadením e, roaming 2 aj na to, dátový roaming a na SMS-ky. V prípade dánové, dátového roamingu však len e, z časti. Od júla napríklad roam, e, e, sú ob, e, obmedzené v cenách 39 centov za odchádzajúce a 15 centov za prichádzajúce. Takisto horná hranica je u SMS-iek obmedzená na 11 centov a u dátového roamingu je to 80 e, eurocentov. Takto to bolo dohodnuté v roku 2007. S dôvodom bolo to, že ceny v týchto oblastiach e, v celej Európy dosahovali obrovské výšky v 27 e, krajinách, keď niekto telefonoval naprieč hranicami alebo využíval dátové služby. Dochádzalo na jednotnom, paradoxne na jednotnom spojenom trhu k obrovským nafúknutým cenám a e, tento trh sme predsa chceli už dlhé roky mať dovršený. Aká je situácia dnes, kolegovia? Prostredníctvom nariadení roaming 1 a 2 sa situácia trochu zlepší, zlepšila. O 46 e, e, sa znížila cena odchádzajúcich hovorov, ale napriek tomu sa obrovské ceny naďalej žiadajú, hlavne v prípade dátového roamingu. Podľa mňa je dobré urobiť ďalší krok e, v prostredníctvom návrhu komisie smerom smerom k cenám ktoré sú naklonené spotrebiteľom. Takto teda e, vyzerá pozadie tohoto návrhu. Viete, že e, budúce leto vyprší platnosť roamingu jednotky aj dvojky a preto by sme tu vo výbore mali túto vec brať na vedomie, ak chceme zabezpečiť, aby aj po lete 2012 e, bola zabezpečená ochrana práv spotrebiteľov, aby sme nemali nejakú medzeru medzi tými nariadeniami, aby tá E, to nariadenie číslo 3 mohlo sa zaradiť tesne a presne za e, tým prvým obdobím. Teraz k obsahu tejto, tohto návrhu komisie. Nariadenie sme neprijali na to, pretože sme si mysleli, že stanovenie na európskej úrovni e, týchto hraníc je niečo úžasné. Cieľom bolo to, že sme chceli uh, uh, urobiť kvôli eh, hospodárskej súťaži. Tento cieľ sme nedosiahli, teda dotiahnuť na trh viac, viac eh, konkurentov a preto vítam návrh komisie, ktorý nezmýšľa len vzťahovanie eh, tých horných hraníc, ale Takisto je tu úsilie rozlišovania medzi koncovými spotrebiteľmi a veľkoobchodnými cenami, ale ďalšia vec to sú aj štruktúrálne opatrenia, ktoré navrhuje komisia. To, to znamená umožniť externým novým poskytovateľom vstúpiť na trh. E, považujem tento návrh e, za veľmi dobrý. Ako sa v skutočnosti potom stvárni? Už e, o tom možno neskôr diskutovať, ale Treba e, pracovať s tým problémom hneď na úvod a musíme sa postarať o to, aby na trhu bolo viac konkurencie, pretože našim cieľom je mať tu spoločný trh a nie len budúce roky e, e, regulovať stanovovaním cenových stropov. Takže komisia navrhuje na jednej strane skresanie tých horných hraníc a na druhej strane sú to teda tie štrukturálne opatrenia, to je ten druhý blok. Pokiaľ ide o horné hranice cien, tak sa navrhuje, aby platili aj pre e, telefonáty, aj pre SMS-ky a do roku 2016, ako už hovorili predošlé nariadenia, by mali naďalej klesať. E, pripomeniem e, čísla pri odchádzajúcich hovoroch na úrovni spotrebiteľov bola, e, by mala byť stanovená na 32 centov a do roku 2014 až na 24 centov a maximálna veľkoobchodná cena by mala byť v roku 2014 6 eurocentov. Pokiaľ ide o SMS-ky, tak veľkoobchodná cena 2 eurocenty by mala klesnúť a konečný e, spotrebiteľ 10 eurocentov. A pokiaľ ide o dátový roaming, nuž tak doteraz sme mali len úroveň e, veľkoobchodných cien a tu sa to teraz rieši e, teraz aj na úrovni konečných spotrebiteľov. Na veľkoobchodnej úrovni do roku 2014 by, ma, by to malo byť 50 e, eurocentov za megabajt a na konečných spotrebiteľov 10 eurocentov na megabajt. Návrh komisie vychádza z toho, že tieto hranice hranice sa, sa zrušia v roku 2016 za predpokladu, že štruktúrálne opatrenia dovtedy začnú fungovať a nahradia ich. To sa ešte v podrobnosti bude dať vysvetliť. To rieši mimochodom článok 3, že prevádzkovateľia verejných mobilných e, sietí musia byť povinní tým prevádzkovateľom, ktorí majú len virtuálne siete, e, musia im umožniť prístup do ich skutočných sietí, takže tuto, to, dobre tu poznáte tú separáciu týchto dvoch oblastí. Poznáte to aj z oblasti energetického balíčku. Podobné úvahy teda platia teraz aj pre oblasti telekomunikácií. V článku 4 komisia poukazuje e, na možnosť roamingové služby a internetové služby predávať oddelenie to je to tak, takzvané odčlenenie alebo oddelenie. To je zase, zase jeden zo známych nástrojov uh, komisie, ktorý bol použitý v oblast, iných oblastiach. Tá téma horných hraníc sa teda kombinuje so štruktúrálnymi návrhmi. Snáď v krátkosti moje hodnotenie tejto oblasti. Myslím si, že je správne, že práve v tejto oblasti uh, ideme tento dvoj E, smerný, alebo teda tieto dve kolaje máme. E, ide o zvýšenie konkurencie na, na trhu. Zajtra budeme mať zaujímavú disku, disku, diskus, diskusiu e, so zastupcami spotrebiteľov. Dôležité je, aby práve v týchto oblastiach, v tejto oblasti služieb vytvorili dôveru, pretože mnoho ľudí dnes cestuje do, do zahraničia Jednoducho mnohí z nich vypínajú e, roamingové služby, pretože sa boja práve vysokých cien a tu je podľa mňa veľmi dôležité reguláciou cien vytvoriť, vytvoriť dôveru, aby tento európsky e, vnútorný trh e, bol predpokladom pre plnenie a ďalšie vyvíjanie digitálnej agendy. Pokiaľ ide o horné hranice cien, ak chcete počuť môj odhad, a mňa skôr ale dnes zaujímajú vaše podnety, ja si myslím, že v oblasti telefonovania i SMS-iek ten návrh nie je zlý, dá sa o ňom ešte diskutovať, či sa tam dá získať e, manevrovací priestor. Myslím si však, že najdôležitejšie je to, aby sme sa pozerali na dátový roaming. Tu vo výbore i v pléne by sme si mali vytvoriť názor. Sú tu najrozličnejšie názory a myslím si, že v tom, tejto oblasti komisia nie je dostatočne ambiciozna. Myslím si, že už hneď teraz je na spadnutie ďalší krok, tak povediac, bol by potrebný. Eh, mal by, mala by byť podľa mňa cena u konečného spotrebiteľa trochu nižšia, než je to v návrhu komisie, ale naozaj treba ešte diskutovať o eh, detailoch. Myslím si, ako som povedala, že potrebujeme tie horné hranice, dokiaľ neplatia štruktúrálne opatrenia a nefunguje to. Teraz k tým štruktúrálnym opatreniam snad len dve vety. V nariadení sú úvahy o tom, ako by sa to dalo implementovať. Pritom komisia nenavrhuje jednu metódu implementácie, chce zostať neutrálna, ale naznačuje určité uprednostnenie pre tú či onú metódu. Ide tu o tému sing- uh, single alebo dual, jednotné alebo duálne riešenie. Ide tu teda otázku, či potrebujeme druhú, dve simky alebo jednu uh, simku, uh, jednu simkartu. Malo by sa to u, ako u Wi-Fi uh, riešiť lokálne. Podobne u roamingu by sme mali vytvoriť ďalšiu sieť uh, daného prevádzkovateľa tak, že kvázi e, lokálne v danej krajine si bude, e, budete musieť zvoliť určitého poskytovateľa. Keď som si to kolegovia čítala, tak som si myslel, že to vlastne nie je naša úloha ako zákonodarcu s, e, zaoberať sa otázkou e, duálne, duálnych SIM kariet a tak ďalej. Naša, to je otázka pre BEREK a pre komisiu, ktoré ich dokážu lepšie odhadnúť ako my tu vo výbore, ako technicky možno implementovať to, čo my zadávame ako cieľ v nariadení, ale myslím si, že e, je to určité správne, správne smerovanie v úvahách podpora týmito štruktúralnými opatreniami a také určité spotrebiteľsky e, pozitívne riešenie určite sa bude dať e, o tom diskutovať do detailu. Pre mňa je dôležité, že dostaneme eh, hospodárskú súťaž len vtedy, keď budeme mať aj spotrebiteľsky eh, priateľné riešenia, eh, dôveru u konečného spotrebiteľa, aby mal naozaj pocit, keď prekračuje cez hranice a keď stiahuje dáta, nie je, nie je automaticky oklamaný a ne, vyťahnú z neho len peniaze. Myslím, že tu treba naozaj stále vpred. A posledný bod, ktorý chcem spomenúť, eh, to je, to je téma komisie eh, Bill Shocks. Táto otázka eh, každopádne za, za, za, zaznamenáva to, že tieto šoky, šoky z výšky faktúr môžu, môžu naozaj e, sa týkať aj ob, ú, území mimo Európy, keď vycestujete do Spojených štátov, Palestíny, Izrael, zaviazanie určitých súm, určitého varovania, ktoré musia e, poskytovateľia dať, dať e, spotrebiteľovi, keď pri stiahovaní dát e, suma by mohla presiahnuť 50 eur. Toto navrhol Berek, komisia sa toho neujala bolo by sympatické, keby sme to podporili. To je môj názor. Mnohí e, ešte diskutujú o tom, v akých faktúračných jednotkách e, by sme mali pracovať. Komisia navrhuje kilobajty, megabajty. E, kolegovia zo strany zelených, pán Engström si myslí, že by sme mali už hovoriť len o gigabajtoch. Tu by som vám tiež bola vďačná, kto, aký pocit máte vy v tejto veci pre mňa je dôležité počuť vaše, vaše reakcie. Ako sa vám javí toto nariadenie Roaming 3? Podľa mňa máme tu dobrý návrh komisie, ktorý však môžeme ešte zlepšiť. Cieľom je jasná vec, získať na trhu súťaž, hospodárskú súťaž, štruktúrálne opatrenia, regulácia cien, stimuly, vytváranie stimulov, aby aj tu boli motivovaní e, noví poskytovateľia k vstupu na trh. Je tu samozrejme rozdiel medzi úrovňou e, konečných spotrebiteľov a veľkoobchodných. Dôležitá je tá dôvera, dôvera spotrebiteľov na tomto trhu. Inak nám e, nariadenie Roaming 3 vôbec nepomôže. To toľko k obsahu. A posledná veta k harmonogramu, časovému plánu. Budem sa snažiť čo najskôr pripraviť prvý návrh správy, tak aby sme ho mali snáď ešte tento rok na jednom z našich posledných e, zasadnutí pred Vianocami, aby sme mohli o ňom diskutovať. Možno 19. decembra by sme mohli mať možnosť hovoriť o mojej správe. Pre mňa by bolo priateľné, keby sme tu mali aspoň taký mini-hearing to vo výbore, s ohľadom na technickú implementáciu, nielen ňu, ale hlavne a takisto lehoty e, pre podávanie pozmeňujúcich návrhov, hlasovanie. Čím skôr toto všetko prebehne, pre nás všetkých sú dohody v prvom čítaní niečím odstrašujúcim, ale cieľom je, aby roaming trojka naviazala hneď časovo na vypršanie, po vypršaní dvojky Treba diskusiu posúvať vpred, aby sme včas ešte pred letnou prestávkou mohli vyslať signál našim občanom doma, že sa staráme o to, aby tento trh pre roamingové služby alebo aj pre telefonáty, SMS-ky v Európe bol skutočnosťou. Toľko z mojej strany. Teším sa na spoluprácu s vámi všetkými na tomto materiáli. Teším sa na naše diskusie a ďakujem vám za pozornosť. Ähm, ďakujem pani Niebler, ďakujem ešte k postupu. 19. 20. decembra by už e, by sme mali mať za sebou mini-hearing a sekretariát mi povedal, že by sme mohli rýchlo predložiť pozmeňujúce návrhy po predstavení tvojej správy, pretože tie pozmeňujúce návrhy musia byť predkladané na základe návrhu komisie. Ja to neviem zodpovedať. Je to návrh, aby sme postupovali rýchlejšie. Ide o otázku, či je potreba veľkej diskusie alebo nie a či to pôjde rýchlo alebo nie. Potrebujeme ale dosť času na to, aby sme sa tým zaoberali. Rozdiel je v tom, že po tretíkrát vlastne teraz hovoríme o rovnakej obsahovej podstate. Nie je to nový obsah. Ja ešte by som počkal na názory kolegov a teraz pani Del Castillo. Ďakujem, pán predseda. Budem stručná, pretože to ide o prvú spoločnú rozprávu o roamingu Angelika Nibler nám dala veľmi taký zrozumiteľný obraz a vo všeobecnosti tento návrh je veľmi zaujímavý, aby sme mohli pokročiť e, na tomto trhu a analýza toho, čo sa stalo, nám ukazuje, že ceny sa síce znížili, ale e, konkurencia ešte nie je veľmi veľká Došlo tu k istej dohode, pokiaľ ide o limity cien e, zo strany väčšiny operátorov, ale tam to všetko zastalo a nedošlo e, k skutočnej konkurencii v oblasti cien. Myslím si, že teraz najdôležitejšie je toto. Myslím si, že na konkrétne aspekty ešte budeme mať čas a, pre, čas a preto je dôležité teraz skôr stanoviť si takú strategickú víziu, pri tejto revízii roamingu, pretože podľa môjho názoru by sme sa mali sústrediť na dáta. Roaming, to je vlastne hlasový roaming, to je roaming 2 a roaming 3 by mal e, mať garantiu, garanciu e, toho, že prenos údajov bude skutočne v kontexte konkurenčného prostredia a že budeme disponovať štruktúrami, ktoré ho budú garantovať. Samozrejme, že pokiaľ ide o rom, roaming so spektrom, o tom sme hovorili dnes dopoludne a to práve ponúka možnosti e, práve tohto širokopásmového mobilného prenosu dát a myslím si, že toto je mimoriadne dôležité pokiaľ ide o infraštruktúry, tak to máme a teraz je potrebné skôr zamerať sa na konkurenčné prostredie na trhu pri e, hlasových prenosoch a potom sa sústrediť na údaje. Myslím si, že toto je tá hlavná otázka. Svet v dnešnej dobe veľmi rýchlo ide dopredu kapacita prenosu dát je veľmi konkurenčný subjekt, konkurenčná oblasť a osobne si myslím, že roaming e, môže vlastne sa sústrediť na tieto e, aspekty, najmä teda roaming 3. Ale musíme konať veľmi rýchlo, aby sme potom zašli do detajlov, do mechanizmov, ktoré by zlepšili konkurencieschopnosť aj na trhu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Goebbels. Merci, Ďakujem, vážený pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať Angelike Niebler za veľmi e, dobrú prezentáciu návrhu e, komisie a to mi umožní, aby som bol veľmi stručný tento raz. Už som mal možnosť pracovať s Angelikou na roamingu 1 a pripomínam vám, že v danom období ona bola predsedničkou nášho výboru, mali sme veľmi e, efektívny trialóg a veľmi E, širokú zhodu sme dosiahli aj v rade a myslím si, že to bol veľký úspech, aj keď po roamingu 1 a roamingu 2 ešte stále tu máme prehnané tarifné ceny volaní v Európe a to nie len pre prenos e, hlasu. Pravdu povediac, všetci ktorí majú mobilný telefón, vedia, že je prakticky nemožné čítať e, telefonickú faktúru a rozumieť jej. To je úplne nezrozumiteľné, čo je na nej napísané a my by sme sa mali snažiť operátorov primeť k tomu, aby mali taký konviviálnejší prístup k vytváraniu faktúr a aby nám tie faktúry skutočne poskytli eh, potrebné informácie. Konštatujem, že veľa operátorov niekedy robia veľmi agresívne ponuky novým klientom, ale zabúdajú vo všeobecnosti na svojich klientov, ktorých už majú ktorí už sú v ich osídlach a to je e, vec, že my by sme sa mali snažiť operátorov e, prímeť k tomu, aby rovnaký užitok z ich ponúk a z ich akcií mali všetci užívateľia ich služieb a nie iba noví. Pokiaľ ide o návrh komisie, môžem povedať len toľko, že idú správnym smerom aj keď ešte o niektorých bodoch sa dá diskutovať, najmä pokiaľ ide o taktiku. A ja pošlem niekoľko poznámok k tomuto. Ale samozrejme, že e, pokiaľ ide o Angeliku, ja jej plne dôverujem, ako ona povedie tieto e, toto roko, tieto rokovania aj medzi politickými skupinami. Nakoniec už sme mali s tým skúsenosť v predchádzajúcom volebnom období, keď sme mali vypočutie a tam sme videli, že operátori skutočne priznali, že prvé obete, obete týchto taríf sú europoslanci, ktorí sú veľkými e, užívateľmi mobilných telefónov Myslím si, že jedna z otázok, ktorá teraz ešte zostáva na vyriešenie je, či toto otvorenie konkurencii, tak ako to navrhuje komisia, e, priniesie skutočný úžitok e, novým e, operátorom alebo malým operátorom, alebo či z toho budú mať úžitok iba tí najväčší operátori. Ja konštatujem, že Vodafone, Orange, Telekom a tak ďalej, Telefonika, všetci tí veľkí operátori sú prítomní prakticky vo všetkých krajinách. A keď sa stretáme so zástupcami týchto veľkých skupín, hovoria, že oni e, kvôli tarifám e, sa snažia udržiavať hranice národných štátov a nie pracovať na celoeurópskom spoločnom trhu. Preto by sme sa mali snažiť dosiahnuť skutočný vnútorný trh pre roaming. Euh, A samozrejme, že sú tu jasné zneužitia um, v tejto oblasti. Ale pokiaľ ide o tretie krajiny, tak tam tak tam často európsky poslanci chodia na misie aj mimo európskych inštitúcií a tam sa musíme zamyslieť nad, tom, nad tým, ako tieto problémy e, vyriešiť a najmä pokiaľ ide o nežiad, nevyžiadané oznamy miestných e, E, telefónnych operátorov. To sú moje poznámky v tomto štádiu. Ja ponúkam moju spoluprácu, ako aj spoluprácu mojej skupiny našej spravodajkyni a som presvedčený, že budeme môcť dobre spolupracovať a že skutočne dosiahneme e, výsledky v danej lehote. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Valian. Ďakujem pán predseda. Chcela by som predniesť niektoré moje myšlienky. Je dobré, že pracujeme na, takejto, na takomto nariadení, a stále sa zvyšujú tie čísla, možno, že jedného dňa budeme mať roaming 15 a zistíme, že konečne nám roaming poskytuje to, čo my ako spotrebitelia očakávame. Takže teraz máme roaming trojku a môžem povedať, že Angelikou som spolupracovala nielen na roamingu jednotke, ale aj na dvojke, pretože ona predsedala výboru pre roaming 2 a viedla úspešné trialógy a všetci sme dúfali, že roamingové služby pre Európanov sa zlepšia. No ale sme tu opäť. Chcem sa poďakovať komisii a chcem povedať, že budem podporovať tento prístup, pretože poprvýkrát sa tu snažíme zaviesť tzv. štruktúrálne opatrenia. Cieľom je, aby na trhu existovala hospodárska súťaž, konkurencia a chceme kvalitné služby za prístupné ceny. To je veľmi dobré. Tieto ciele ale boli rovnaké aj v roamingu 1 a roamingu 2. Pri, pri roamingu 2 sme žiadali štrukturálne opatrenia a teraz ich komisia navrhuje. Je to veľmi zaujímavý prístup. Znie to dobre, keď máte taký dvojkoľajový prístup. Nikdy neexistuje jednokoľajový prístup, vždy je dvojkoľajový. A problém je, že obe, oba smery idú paralelne tým istým uh, smerom. Musí to tak byť, aby nevznikal zmetok v tomto prístupe. Pokiaľ ide o, o unbundling, o, tú, o to oddelenie, o tú dekartelizáciu, no, uvidíme, či to bude fungovať. Pokiaľ ide o uh, horné limity cien, ešte stále existujú aj v tomto návrhu a musia ísť ruka v ruke s unbundlingom. Dúfam, že sa tu nebudeme predbiehať v populistických opatreniach, aby sme znižovali tie horné limity cien. Opäť sú tu nejaké problémy s údajmi. Vidíme, že veľkoobchodné ceny sa znížili, ale maloobchodné ceny sú ešte stále veľmi e, vysoké. A toto je problém, o ktorom by sme sa mali snažiť diskutovať. Potom už sú tu len také menšie aspekty. Musíme sa rozhodnúť, či pôjdeme, či sa rozhodneme pre tie um, jednot, single alebo dual pre uh, jednotné alebo dvojité simky. Jednoducho, aký prístup, akýkoľvek prístup zvolíme, musí byť jednoduchý pre spotrebiteľa, pretože ak riešenie bude veľmi zložité, tak udržíme iba status quo národných operátorov. Ešte je tu jedna vec, ktorá mi nie je celkom jasná. Ak podporíme eh, tú dekartelizáciu, ten unbundling, tak prečo ja ako spotrebiteľ nemôžem nakúpiť roamingové služby od iného štátu, než od toho, ktorý poskytuje moje národné služby. To je vec, ktorej nerozumiem, pretože pre spotrebiteľa, keď počuje slovo unbundling, tak bude očakávať európsky prístup. Ja chápem, prečo to nie je možné, samozrejme, ale keď hovoríme o tomto unbundlingu, tak by sme sa mali snažiť nájsť odpoveď aj na túto otázku. To je zatiaľ všetko. Budem vás podporovať ako vždy. Sme stále tí istí, ktorí diskutujú túto tému. Možno, že sa tu objavia nejaké nové, brilantné myšlienky. Ďakujem. Kolega Lamberts. Kolega Lamberts. Ďakujem. Angelika, ďakujem pán predseda. Ďakujem za veľmi pekný úvod. Nebudem opakovať eh, všetko, čo bolo povedané, pretože s väčšinou súhlasím. Chcel by som povedať, že nechcem zachádzať eh, k žiadnym populistickým eh, opatreniam, nebudeme sa tu predbiehať v populistických opatreniach, ale budeme skúmať tie cenové limity a tie štrukturálne nápravy, a takisto tá veľkoobchodná úroveň, to je vec, nad, ktorým, nad ktorými musíme rozmýšľať. Sme si istí, že naozaj je to zacielené správne. Na tej veľkoobchodnej úrovni máme pocity, ale dôkazy sú iná vec. A ja si myslím, že operátori na tejto veľkoobchodnej úrovni majú kartelový prístup. Dohadujú sa medzi sebou, že si nebudú navzájom ubližovať. A ja si myslím, že veľa z toho má dočinenia s hospodárskou súťažou a mal by to riešiť komisár pre hospodárskú súťaž a my e, máme podozrenie, že existujú kartely veľkých operátorov, ale my to riešime iba s cenovými limitmi a to nie je správne riešenie. Myslím, že by sme mali nadchádzajúce vypočutie využiť na to, aby sme sa do tohto problému viacej zahlbili ak nemáme lepšie opcie ako to, čo navrhuje komisia, tak to podporím, ale mali by sme e, preskúmať všetky možnosti. Možno, že existujú komplementárne štrukturálne opatrenia, ktoré existujú a ktoré by sme mohli ešte do toho textu pridať. Samozrejme nie na úkor toho, že predložíme ten proces. Je dôležité, aby sme e, dodržali časové, e, časový program. Ale ja by som navrhol jedného alebo dvoch rečníkov do vypočutia, ktorí by sa pozreli na e, túto veľkú obchodnú úroveň a na tú konkurenciu na, jej, na tejto úrovni. Ďakujem. Pán Chichester. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať Angelike Niebler za prezentáciu. Odviedla obrovské množstvo práce v tejto oblasti a to dobrej práce. Chcel by som pripomenúť, že efekt týchto cenových limitov nebol úspešný, nevytvoril súťaž v tomto sektore. Pán Lambert o tom hovoril. Operátori E, sa snažia tie ceny stanoviť na tom limite a nám sa jednoducho nepodarilo zaviesť naozajstnú hospodárskú súťaž do tohto sektora. A to je veľké sklamanie. Chápem, že objavy, e, objemy hlasových e, služieb ostali statické a ja som dúfal, keď sme začínali s touto prácou už dávno pri roamingu 1, že tým, že zaviažeme operátorov k zníženiu cien, ľudia budú viac využívať e, roaming, roamingové služby a to sa nestalo. Chcel by som pánovi Goebbelsovi ešte povedať, že my tu pracujeme nie pre poslancov, ale pre spotrebiteľov, pretože priemysel nás môže obviniť, že my chceme znižiť ceny len pre pre naš, naše výhody, pre naše vlastné výhody, ale my toto chceme robiť pre svojich voličov vo svojich volebných obvodov. Na tomto sa hádam shodujeme. Mne sa páči to oddelenie, to odviazanie, unbundling. Dúfam, že týmto spôsobom vnesieme do tohto sektora viacej súťaže a chcel by som oddeliť aj hlasové a dátové služby. Myslím, že pre, sektor by mal byť schopný na toto zareagovať a začať hospodárskú súťaž. Angelika hovorila o tých šokoch z faktúr. Toto sa stále bohužiaľ objavuje a nevinní spotrebitelia, keď cestujú do zahraničia, tak často toto zažívajú. Ja som pri e, pôvodnom návrhu chcel, aby sme zaviazali operátorov, aby varovali svojich zákazníkov, keď sa tí zákazníci budú blížiť e, k nejakým novým poplatkom alebo budú prechádzať do roamingu. Myslím si, že takéto výstrahy to je veľmi dobrý e, princíp. Neviem, ako to teraz preložili tlmočníci caveat emptou v angličtine. To je veľmi dôležitý princíp pretože e, ľudia by mali naozaj prevziať určitú zodpovednosť za to, čo si kupujú a čo si nekupujú, ale chcel by som navrhnúť alebo predložiť jeden návrh týmto smerom. Ako by sme mohli ochraňovať e, našich spotrebiteľov pred takýmito neželanými e, e situáciami. Spotrebiteľ by mal mať právo odvolať sa k bereku, na berek alebo na úroveň národného regulátora, ak si myslí, že má príliš vysokú faktúru. Ja chápem, že je ťažko definovateľné, čo je príliš vysoká cena, ale ak niekto dostane takúto extrémnu faktúru, tak asi, asi vie, keď je to extrémne. Angelika radikálne navr- navrhla aj niečo do oblasti hlasového roamingu. Myslím si, že to by mohol byť prostriedok, ako vnútiť disciplínu operátorovi. Možno viac ako zavádzanie e, cenového limitu. Neviem, či by takéto niečo ale fungovalo pri hlasovom roamingu a mám výhradu k zasahovaniu do trhu a k predpisovaniu cenových úrovní alebo limitov. Je to proti spravodlivej hospodárskej súťaži. Je to odvodnené iba vtedy, keď sa zneužíva trh, ako operátori s roamingovými cenami kedysi zneužívali trh, ale možno by sme sa mali začať na toto pozerať inou optikou. Možno je na čase, aby sme zvážovali, e, že dáme druhú šancu operátorom, že by sme možno mohli zrušiť e, cenové limity pre hlasový roaming – ale zároveň zaviesť unbundling a povedať im, že vy ste nám predsa slúbili, že viete vytvoriť hospodárskú súťaž, tak my vám zrušíme cenové limity. Mož, mohli by sme zváži, zvážiť takúto myšlienku, že by sme dali operátorom nejaké časové obdobie, kedy by sme zrušili cenové limity, ale keby oni narušili hospodárskú súťaž, tak im znova zavedieme tie cenové limity. Takže toto predkladám ako alternatívny prístup. Trošku sa obávam, že sa nám nepodarilo to, čo sme chceli v minulosti a e, vydávame sa cestou stále väčších intervencií a väčších cenových kontrol. A to ide proti tým cieľom, ktoré chceme dosiahnuť na jednotnom trhu. Ďakujem, pán predseda. Thanks, kolega Rübiš. Ďakujem, pán Rubich. Ďakujem veľmi pekne aj Angelike Niebler. My sme ani neverili, že potrebujeme roaming 3. My sme mysleli, že roamingom 1 už vyriešime celý problém, ale myslím, že práve táto situácia ukazuje, aká je realita. Technický pokrok je veľmi dynamický a preto pravdepodobne je nutné počas takých kratších etáp prispôsobovať rámcové podmienky. Je to ako šachová hra, potrebujeme určité rámcové podmienky, tak ako v šachu aj v hospodárstve. Pre nás v politike je dôležité aj to, aby sme mohli dokázať občanom, že je možné vytvoriť spoločný trh mnohí poskytovatelia existujú, z ktorých si môže zákazník vybrať a my chceme dokázať, že toto bude možné do roku 2014, pretože my budeme posudzovaní v roku 2014 ako politici pri ďalších európskych voľbách. A preto od Európskej komisie ešte pred rokom 2014 chceme mať správu o tom, ako bude fungovať roaming 3, nariadenie roaming 3 a čo toto nariadenie prinesie občanom Európy. To je dôležitá vec. Vieme, že táto téma rezonuje u, u, u občanov v Európe. Mali by sme diskutovať aj o to, aby sme mohli ešte zvýšiť transparentnosť. Malo by byť možné objem aj e, cenu kedykoľvek spochybňovať. Myslím, že telekomunikácie sa už hýbu pozitívnym smerom, poskytujú dodatočné informácie o tom, koľko minút spotrebiteľ spotrebil, koľko spotreboval, koľko dát spotreboval, koľko percent e, z daného balíka už spotrebiteľ spotreboval. Takéto informácie sú dobré, je to dobrý prístup telekomunikačných spoločností, je to transparentné. Myslím si, že aj tie fakturačné E, alebo odpočítavacie kroky e, v kilobajtoch a aj to by malo ostať, ale malo obchodné ceny e, v, gigab- v kilobajtoch by mali byť stanovené a mali by sme rozmýšľať aj nad terabajtami, pretože máme tu aj LTE a siete prvej generácie a tie budú vystavené úplne iným objemom dát. Každý, kto má iPad, vie, o čom hovorím, keď si chcete pozrieť film. Viete, ako to funguje. Takže my potrebujeme vytvoriť možnosť, a tu chcem podporiť, poprosiť aj komisiu o podporu, musíme nejako veľkoobchodnej úrovni umožniť urobiť prechod medzi LTE a Wi-Fi. A musíme vytvoriť možnosť na prechod medzi týmito zariadeniami a samotné telekomunikácie by mali rozhodovať o tom, kedy je nejaké zariadenie v oblasti Wi-Fi alebo v sieti 3G. Myslím si, že toto sú veci, ktoré sú rozhodujúce. No a pokiaľ ide o SMS-ky, musíme si byť e, istí, keď pošleme SMS-ku, že naozaj aj dôjde k príjimateľovi a Nemali by ste dostávať nejaké také oznámenia, že vaša sms bude poslaná až o 8 hodín. Myslím si, že na maloobchodnej úrovni je rozhodujúce, aby sme si mohli vybrať z vyše 80 operátorov v Európe toho, ktorý má pre nás najlepšiu ponuku. To je pre spotrebiteľa naozaj rozhodujúce, aby mal voľný, voľnú voľbu medzi jednotlivými poskytovateľmi telekomunikačných služieb, aby si ich mohol vybrať cez internet a nie tak, ako v Taliansku, že potrebujete najskôr číslo od finančného úradu a ten, kto príde zvonku, ten vôbec nemá možnosť prístupu k týmto službám. Pokiaľ ide o balíkové ponuky, je dôležité, aby sme sa nepozerali iba na to, aké darčeky dávajú spoločnosti, aké zariadenia e, darujú spotrebiteľovi, ale aby sme mali prehľad aj o fixných nákladoch, aj celkových nákladoch počas celej doby viazania a tá doba viazanosti, aj nad tým sa musíme zamyslieť, či je to vôbec ešte e, vhodné v tejto dobe. Pani Ulskok? herr ordförande. <clears throat> Det här förslaget är bra på många punkter. Myslím, Myslím si, že v mnohých ohľadoch je to dobrý eh, návrh. Dotýka sa tej absurdnej, často absurdnej situácie na trhu. Úvod pani Nibler bol veľmi uh, trefný. Pokiaľ ide o štruktúrne opatrenia, aj tu platí to isté. Potrebujeme vypočuť si aj pochybnosti, ktoré vyjadrili viacerí uh, poslanci tu dnes. Aké sú teda príležitosti, pokiaľ ide o úprimnú, spravodlivú súťaž na trhu? Do akej miery táto sa realizuje? Pretože inak dosiahneme len veľmi málo. Ak sa pozrieme na cenové stropy, e, samozrejme, že treba ich stláčať čo najnižšie. mali by byť funkčné hlavne pre, pre užívateľov smartfónov. Mali by sme mať pravidla, ktoré, ktoré sa uspôsobia na vlastne mobilné surfovanie. V budúcnosti by sme sa mali naozaj, e, mali by sme sa teraz zaober, zameriavať na budúcnosť, nie na e, e, vychádzanie zo situácie pred troma rokmi. Tak tu naozaj existujú obavy, pretože ak, ak chceme vyhodnotiť naozaj, ak chceme mať návrh, dobrý návrh týkajúci sa tých stropov, tak v tomto návrhu sú ešte vždy vysoké. Ak napríklad využijete, využijete, využijete 1 GB, stálo by to bolo by to 900 eur eh, v, v budúcnosti. To si nemyslím, že je pre Boha e, správna e, hodnota v spoločnosti, ktorá sa tak rýchlo na tomto sektore, v tejto oblasti rozvíja. Súhlasím so slovami pána e, Goebbelsa, keď hovoril o širšom prístupe, pretože nejde tu len o ceny, ide tu aj o prístup spotrebiteľovi, aby ste si naozaj dokázali spočítať, čo E, znamená vaša faktúra a určité veci tu z pohľadu e, pre spotrebiteľa nefungujú dobre, keď sa pozrieme na takéto služby. Treba lepšie pochopiť logiku v tejto argumentácii za e, limitmi cien. Zdá sa, že je to trochu nesprávne, pretože sa pozeráme na minulosť, nie dopredu. Ďalším rečníkom je kolega Hekmark. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je tu dôvod k frustrácii, pokiaľ ide o vývoj veci na tomto trhu. Myslím si, eh, keď, sa, keď napríklad navštívim pána kolegu eh, Rodeho v Kodani v Dánsku a telefonujem do Švédska, ak tam dokonca surfujem na internete, je to veľmi, veľmi nákladné, ale keď on príde za mnou naopak do Malmö a ja e, mám len telefonovať e, v rámci krajiny 800 e, km, do mesta 800 kilometrov na sever, tak neplatím, pretože to je v rámci môjho pa- paušálu. Toto sú tie nedostatky trhu. Vidíte, aký je ten problém. V podstate je to jeden z najmodernejších trhov, ale nemáme tu vnútorný trh, ale 27 rozštiepených trhov. Niekedy si kladiem otázku, prečo tomu tak je, prečo mi ľudia hovoria, že no, treba toto ukončiť. A ja musím povedať, že mám pocit, pán predseda, že, že je to akoby čierno-biela televízia. to, že žijeme s systémom národných roamingov, to je naozaj čierno-biela, zastaralá metóda. Musím povedať, je to výzva pre operátorov, ale aj pre nás, aby sme sa zbavili tohto zásadného problému. Inak budeme totiž diskutovať do nekonečna o, o limitoch cien. Každý bude chcieť, aby boli nižšie, ale ni, nič sa nezmení. Ak sa pozrieme späť, problémy e, okresania maximálnych cien tu boli. Pán Lamberts hovoril o karteloch. Podľa mňa tieto e, cenové limity vytvárajú, vytvárajú kartely. Dávajú legitímnosť fixnej cene. A to je to, čo vidíme. Ceny nešli ďalej dole. Angelike chce poďakovať za jej prezentáciu, rovnako ako ona. E, vítam tento nový, moderný prístup komisie, ktorá hovorí o Eh, odčlenení. Anglika pracovala na mnohých telekomunikačných témach. Potrebujeme naozaj novú, nový pohľad, nový, novú konkurencieschopnosť. I to, je to aj o technológiách. Pán Rubík hovoril o Wi-Fi. Samozrejme, ak si to eh, zvážite tu v parlamente, my tu môžeme e, E, realizovať vlastne zahraničné telefonáty prost, prost, prostredníctvom iných služieb, ako je Skype a podobne. Týmto vlastne problém iba obchádzame. Keď e, hovoríme o tejto problematike, mali by sme sa otvárať. Využiť možnosti, a teším sa tej, tej, tej, tej, tej podpore, ktorú sme tu dnes odhlasovali k novej politike spektra. Rozšíreniu spektra. Rozšírujeme ho, otvoríme sa novým možnosťam, možno pre paneurópske licencie, celoeurópske licencie. Všetky tieto švedsko, dánske a podobné problémy sa vyriešia. Množstvo iných technológií takisto môže nastúpiť a pre nás je veľmi dôležité, aby sme nepristupovali e, k tejto problematike tak, že rozvoj e, zadusíme. Potrebujeme perspektívu, naozaj. Toto, aby táto čierna-biela televízia e, nás, nás čo najskôr opustila a aby sme čo najskôr mali televíziu, tak povediať, farebnú. Americans, Eh, dank u voorzitter. Ja, over eh, leven in... Ďakujem. Komst en de... Vážený pán predseda, my žijeme eh, my musíme z minulosti jednoducho prejsť do budúcnosti. Nemôžeme do nekonečna žiť v budúcnosti v minulosti. Myslím si, že keď sa zaoberáme týmto systémom, ja nechápem, prečo musíme však hovoriť o týchto e, vlastne plafónoch, o týchto horných hraniciach cien. E, veď my v Európe chceme dosiahnuť trh, kde by nemali existovať rozdiely v národných a európskych cenách. Takže ide tu predsa o jeden jednotný európsky trh bez hraníc e, medzi Belgickom, Holandskom, Štrásburgom alebo hoci ktorou inou krajinou. Jednoducho by sme mali platiť rovnaké ceny. Čiže keď som si toto vypočula, tak si kladiem otázku, e, čo tieto horné hranice znamenajú. A potom, keď hovoríme o spoločnom trhu, nemali by sme to robiť našim spôsobom, najskôr vyhodnotiť. Možno by bolo dobré, keby sme aj naďalej v tomto systéme E, pokračovali alebo mali skoncovať s ním, lebo to by e, umožnilo tie najnižšie ceny pre spotrebiteľov. Toto sú otázky, ktoré ja kladiem za spotrebiteľov. Aj my sme spotrebiteľi a ja som spotrebiteľka. A myslím si, že títo spotrebitelia kto sú často nútení podpisovať rôzne zmluvy, musia si robiť prieskum trhu, e, a tak, aby mali čo najlacnejšie ceny v rozličných krajinách, vo svojej rodnej krajine, v inej krajine. A úprimne povedané, táto e, transparentnosť a ponuka je taká, že umožňuje naozaj tieto veci zistiť a umožňuje zistiť, že kde vlastne, v akej sme situácii Takisto súhlasím s mojimi predrečníkmi, napríklad s pánom kolegom Lambertom. Možno by nebolo zlé zreglementovať aj e, systém e, týchto e, telefonických kariet, možno, že tiež prostredníctvom konkurencie na otvorenom trhu a potom tu máme e, sy systém e, veľkoobchodu a maloobchodu obchodu E, tam nechcem zachádzať teraz do detajlov, ale tam máme veľký manevrovací priestor a kladiem si otázku, či by sme nemali mať nejaký ochranný systém pre mladistvých, pretože napokon aj oni často používajú tieto možnosti, využívajú tieto možnosti, ktoré E, poskytujú mobily a túto transparentnosť e, by mali mať oni k dispozícii práve preto, že sú veľkými užívateľmi všetkého, čo, sa, čo je veľmi komplikované a veľmi zmiešané. E, Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Podľa mňa to, že opätovne sa dotýkame v e, roamingu to nie je náhoda. Je to veľmi dôležitá vec, je potrebné zlepšiť e, konkurenčné prostredie na trhu. Keďže však nemáme skutočný európsky trh v oblasti e, poskytovania mobilných telefónnych služieb, je to potrebné. Bohužiaľ, ceny sa veľmi líšia. v Európe môžeme mať spoločný európsky trh, ale je tam potrebná konvergencia cien v mobilnom telefonovaní, toto zbližovanie národných tarif e, a roamingových tarif. Ja si myslím, že toto by sme mali zakomponovať do nášho nariadenia. Plne súhlasím s revíziou nariadenia, avšak je potrebné vyhnúť sa a priori v, tejto, v tomto okamihu e, istým úrovniam plafónovania, určovania horných hraníc taríf a stanovovania hodnôt, od ktorých by mali byť tieto tarify zvyšované. Mali by sme pred akýmkoľvek rozhodnutím zapracovať nejakú klauzulu o e, prehodnotení taríf. Myslím si, že kvalita služieb zohráva v tejto oblasti naozaj veľmi dôležitú úlohu a preto je potrebné ubezpečiť sa, že nariadenie umožní aj udržiavanie infraštruktúra a ich rozširovanie. Takisto treba umožniť vstup, vstup nových operatérov na trh, ale treba skutočne rozvíjať a udržiavať infraštruktúry. To si vyžaduje investície, no a samozrejme tí, ktorí vlastnia infraštruktúry, by musia v tomto smere vyvíjať isté úsilie a treba podporovať udržiavanie infraštruktúr. Rovnako e, treba zaviesť kritéria výkonnosti. Pán Rubich to napokon už zdôraznil. Ja si nemyslím, že by bolo priateľné príjmať SMS-ky o niekoľko dní potom, ako boli vyslané, ako sa to stáva, pretože tieto informácie e, sú vlastne potrebné ich odovzdávať i hneď a treba toto zakomponovať medzi kritéria tiež. Nazdávam sa, že treba stanoviť jasné ustanovenia o úlohe reglementačných orgánov, pretože sa treba e, jednoducho zbaviť interferencií, ktoré ešte stále existujú. E, spotrebitelia tým trpia e, v rámci Európskej únie často v blízkosti hraníc dochádza k interferenciám, ale aj e, pri vonkajších, blízkosti vonkajších hraníc Európskej únie, keď vlastne susedné krajiny nemajú nariadenia o plafonovaní tarif. Takže toto je môj názor, ako treba pristupovať k tejto problematike. Súhlasím s pani Nibler, že potrebujeme veľmi konkurenčné prostredie v poskytovaní týchto služieb a samozrejme máme čoraz viac e, používateľov, stále pribúdajú noví a preto je potrebné, aby sme spotrebiteľom poskytovali poskytne, potrebné informácie i služby a operátori takisto musia sa vyvíjať v trhovom prostredí, ktoré musí byť korektné pre všetky, všetky stránky, musí si však zachovať svoju konkurencieschopnosť, ako aj podmienky pre rozvoj a udržiavanie sieti. Ak súhlasíte, dám na záver ešte slovo komisii. Nech sa páči. Máte slovo. Za chvíľku je tu pani komisárka. Dúfam, že to stihneme. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za komentáre. Teší ma, že sa počúvam, že je tu všeobecná podpora tomu, tomu, tejto, tomuto novému prístupu k štrukturálnym opatreniam. Samozrejme, že tie e, limity nevyriešili e, otázku e, hospodárskej súťaže na roamingovom trhu a potrebujeme aj alternatívne postupy. A podľa nás takouto alternatívou sú práve štrukturálne e, opatrenia. Práve dnes diskutujeme o tom, čo by bolo správne technické rie, rie, e, riešenie a čo by sme detálne mali navrhnúť v e, nariadení. V našom návrhu uvádzame e, duálny, duálnu telefóny e, na dve simky ako príklad vstup, e, vstup e, možnosť e, vstúpiť existujúcim i novým operátorom na tento trh s poskytovaním roamingu, ale tento návrh nevylučuje iné, iné alternatívy. Je dôležité, aby akékoľvek riešenie, ktoré sa použije, ktoré na záver príjmeme, aby, aby umožnilo vstup na trh, jednoduchý vstup na trh a súčasne by malo byť také jedno, čo najjednoduchšie pre konečných spotrebiteľov. Malo by dať možnosť vstupu na roamingový trh a takisto poskytnúť možnosť efektívne e, vstúpiť do súťaže s terajšími poskytovateľmi a, a súčasne spotrebitelia by mali mať ľahký prístup k týmto službám mhm, alternatívnych poskytovateľov. Počuli ste určite, že e, e, nám je, je tu e, ďalej aj riešenie iné ako tá duálna simka, ktoré sa, mnohé tieto riešenia sa ešte diskutujú. Pani Valean, ktorá kládla otázku, či je možné si vy, vybrať roamingového partnera v navštevovanej krajine. Sú tu riešenia, ktoré sa majú implementovať eh, predovšetkým pokiaľ ide o, o dáta. Pani Dnibler kládla otázku, čo by znamenalo implementovať eh, to rozdelenie, to odštiepenie. Mali by sme tým pádom meniť eh, SIM karty. Čo by to v praxi znamenalo? No, pri tom duálnom riešení je treba eh, eh, eh, raz vymeniť tú simku, pretože spotrebiteľ musí mať simku, ktorú má, ktorý má, ktorá má túto možnosť tohoto dual MC, toho prepín, duálneho prepínania. Takže to umožňuje použitie alter, alternatívnych poskytovateľov. Pokiaľ ide o také simky, ktoré sú toho typu single MC, a, tak a, e, e, tam netreba, netreba meniť a, e, tú SIM kartu. Tieto používajú určite domáci e, poskytovateľia i alternatívni e, roamingoví poskytovateľia. Otázka tiež znie, keď e, rozmýšľate o rôznych riešeniach, ktoré riešenie zachová alternatívnym poskytovateľom možnosť efektívne sa zúčastňovať hospodárskej súťaže. Som si istý, že budeme môcť toto ešte do detailu neskôr diskutovať. Pokiaľ ide o e, cenové limity, či sú stanovené na dobrej výške, nož tento návrh treba posudzovať ako balíček opatrení, opatrení štruktúrálnych, ktorých cieľom je podporiť hospodárskú súťaž a súčasne podporujeme zabezpečiť záujmy spotrebiteľov. Ak chceme dať stimuly e, novým účastníkom hospodárskej súťaže vstup na trhu, musíme byť opatrní pri stanovení tých cenových e, limitov. Ak ich nastavíme príliš nízko, nebude tu veľa, veľký stimul alebo priestor pre alternatívnych poskytovateľov, aby vstúpili na trh a to je ten východiskový bod, z ktorého vychádzame. Očividne je tu množstvo entuziasmu smerom k zníženiu, zníženiu uh, uh, cien dát, aby sa spotrebovali uh, dáta. Momentálne cenové hodnoty sú také, že ľudia by naďalej e, zažívali šoky pri pohľade na e, faktúry musíme mať na pamäti, že tento trh je najdynamickejším e, roamingovým trhom. Keď sa pozrieme na hlasové služby a SMS-ky, tento dátový je oveľa dynamickejší, takže treba byť opatrný, aby sme neskres, neskreslili e, ten, tú hospodárskú súťaž nielen na trhu roamingovom, ale aj na domácich e, dátových trhoch. A teraz kratúčko potenci- e, potenciálnym e, spoluprácam kartelového typu pri stanovovaní cien dohody, pri e, stanovovaní pán Hökmark to správne pomenoval, je to niečo, tie, tie cenové limity len zľahčujú kooperáciu, spoluprácu prevádzkovateľov, vedia, aká je maxim, maximálna hodnota, ktorú môžu účtovať a veľmi ľahko sa im potom zosúladia ceny práve na tejto hodnote alebo mierne nižšie. A preto je podľa mňa dôležité, aby sme naozaj investovali do štrukturálnych opatrení, aby sme, eh, aby sme nepotrebovali tieto cenové limity. Potom nebudeme musieť mať takéto eh, fokálne zameranie eh, a spory o tom, na akej hodnote stanoviť ceny. Pokiaľ ide o žiadosť o ďalšiu transparentnú alebo transparentnosť, sprehľadnenie a možnosť rozšíriť e, opatrenia, ktoré by zabránili e, e, tý, tým šokom, šokom nad faktúrami. Myslím si, že to je dobrá myšlienka, toto treba ďalej do detailu skúmať. Určite je ako nápad, si myslím, že každý to môže podporiť. Určite je to nástroj, ktorý momentálne je interný. Vychádzajúc z tohto nariadenia, e, treba hovoriť o vnútroeurópskom roamingu, toto treba preveriť tak, aby sme mohli rozšíriť e, ustanovenia k týmto šokom z faktúr. Ešte e, raz vám chcem poďakovať za veľmi, veľmi podnetné komentáre. Chcem vám poďakovať a teraz vám dám slovo ešte z Angelike. Ehm, Pozerám sa na hodinky a vidím, že musím byť stručná. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam za podnety a myšlienky, ktoré sme počuli, ale ďakujeme aj za prvé hodnotenia návrhu komisie. Myslím, že v niektorých oblastiach eh, sa zhodujeme v zásade, teda že chceme viac súťaže a aj z perspektívy eh, spotrebiteľov musíme hodnotiť celý návrh. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Pán predseda, ja sa nebudem vrácať teraz k detailom, lebo tu zaznelo veľa vecí a myslím, že aj pri ďalších rokovaniach, aj medzi kolegami a tieňovými spravodajcami by sme potom tie detaily ešte mohli dopresniť. Je dôležité, aby e, naozaj sa konal aj ten hearing. 20. decembra by to bolo možné, pokiaľ viem, pretože to je predpoklad preto, aby sme umožnili spotrebiteľom ľahký prístup k alternatívnym operátorom. Potrebujeme teda ešte ďalší input. Ďakujem ešte raz. Všetko som si zapisovala a budem to využívať a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. A ja vám ďakujem všetkým účastníkom. Pokiaľ ide o termín, ešte nevieme nič presné, nič konečné, ale pokúsime sa v decembri zorganizovať ten mini-hearing. Ja na to dôležité ale, aby politická skupina predložila návrhy, aby sme mohli vybrať eh, dobrých expertov. Pani Nibler povedala, že v decembri predloží návrh správy a potom sa rozhodneme, kedy bude konečná lehota pre predkladanie návrhov. Čiže ďakujem veľmi pekne. Končím tento bod na programe rokovania. Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. Pani Hedekart príde, už prichádza v tomto okamihu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 begrüßen. Zum wiederholten Mal Frau Hedegaard. Takže máme tu komisárku pani Hedegaard, ktorá je komisárkou pre klimatickú politiku. Už raz sme mali česť s vami diskutovať. V ďalších dňoch, týždňoch a mesiacoch nás čakajú určité udalosti, ktoré si vyžadujú ďalšiu koordináciu. Musíme predsa konať spoločne a v záujme nášho výboru je, aby sme sa zúčastnili na tejto diskusii. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. Ďakujeme za to, že nám prednesiete teraz e, nejaké vaše myšlienky. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Je pre mňa veľkou cťou, že som mohla prísť do vašho výboru na výmenu názorov. Viem, že vás najviac zaujímajú perspektívy pre klimatickú konferenciu v Durbane, ale ja chcem začať tým, že poviem niečo k pracovnému programu komisie a k štrukturovanému dialogu. Budúci týždeň v útorok komisia príjme pracovný program na rok 2012 a komisár Barroso ho odprezentuje hneď po prijatí v pléne. Boj proti klimatickým zmenám je naďalej jedným z hlavných cieľov Európskej komisie aj na rok 2012 naďalej. Pán Paroso eh, zdôraznil, keď sa vyjadroval k stave únie, povedal, že udržateľné pracovné miesta budú vznikávať, ak sa, eh, vznikať, ak sa budeme sústrediť na udržateľné a zelené technológie. Čiže zelený rast ide ruka v ruke s hospodárskym rastom. Som presvedčená, že boj proti klimatickým zmenám a hospodársky rast sa môžu navzájom podporovať. Predseda zaslal list predsedovi parlamentu Buzekovi v súvislosti s prejavom o stave únie a tam uviedol, že aj budúci rozpočet EÚ bude zohrávať kľúčovú úlohu v našej klimatickej politike. Môžeme ešte veľa opatrení urobiť, napríklad v oblasti energetickej účinnosti. Ak to urobíme správnym spôsobom, vytvorí to pracovné miesta a hospodársky rast v Európe. V tomto duchu tento rok e, sú naše hlavné úspechy prijatie roadmap do roku 2050, ktorá má za cieľ vytvoriť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú ekonomiku. My sme hovorili už predtým o tejto cestovnej mape do roku 2050. Nebudem zachádzať do detajlov, ale chcem povedať, že tu jasne vidíte, v akom prepojení energetická účinnosť, inteligentná klimatická politika a využitie týchto dvoch vecí ako motor pre vytváranie pracovných miest a stimulovanie hospodárskeho rastu. Čiže komisia sa snaží vybrať si také nástroje, ktoré všetkým týmto trom cieľom zároveň zodpovedajú. Ja som sledovala so záujmom vašu diskusiu, e, keď sa pripravovalo príslušné stanovisko k tejto téme. Ja dúfam, že jasne podporíte náš prístup. Pán Dirilio hovoril, že je potrebné mať viac zdrojov, najmä na zvýšenie energetickej účinnosti. A to ma priamo vedie k ďalšej pripomienke pretože v oznámení o ďalšom MF, MMF sa komisia rozhodla zvýšiť e, podstatne klimatický mainstreaming v rozpočte, pretože e, veľká časť, väčšia časť rozpočtu nejakým spôsobom nám bude pomáhať splňať naše klimatické ciele. Ja mám veľké portfólio e, a nemôžem povedať, že nejaká časť rozpočtu je venovaná iba klíme. Všetko toto, klimatické aspekty musíme zohľadniť napríklad v doprave, v infraštruktúre, v energetike. Musíme rozmýšľať, ako tieto peniaze zároveň využijeme aj na dosiahnutie klimatických cieľov. Vyslali sme aj voči vám silný signál a domnievam sa, že keď hovoríme napríklad o zlepšení energetickej účinnosti ako zlepšiť siete, ako e, zabudovávať e, inteligentné merače, ako zlepšiť sektor bývania, energeticky ho zúčiniť. Tu sú veľké e, priestory na zlepšenie, mohli by sme tu rýchlo e, vytvoriť nové pracovné miesta. Aj stavebný sektor potrebuje zúfalo hospodársky rast e, tento rok. A tu by sme mohli práve vytvoriť pracovné miesta, ktoré by nám neunikali do Číny alebo do iných krajín. Nedávno sme členským štátom aj Európskemu parlamentu postúpili na e, informáciu opatrenie pre metodológiu pre fosílne paliva, Všetko, čo je e, intenzívne na e, emisie, sa dalo do spoločného e, postupu, do spoločných hodnôt a aj e, v súvislosti s ropnými pieskami a s ropnou bridlicou. Toto e, opatrenie predložíme parlamentu na preskúmanie. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že metodológia, ktorú používame pre fosílne paliva, bude paralelná s biopalivami, kde takisto máme metodológiu, ktorá zohľadňuje rôzne o hodnoty a rôzne náklady. Služby komisie v súčasnosti pracujú na legislatívnych návrhoch a hodnoteniach vplyvov, ktoré riešia emisie z nepriamých zmien využívania pôdy a teda z biopalív. Toto je komplikovaná vec, ale našim cieľom je, aby sme sa vyhli tomu, že by sme vytvorili veľký priemysel biopalív, ktorý by išiel proti potravinovej bezpečnosti a podobným aspektom. Čiže toto je dôležitá práca. Samozrejme viem, že ten návrh mal prísť už dávno a že nám to trvalo viac, dlhšie, ako sme plánovali, ale asi s nami súhlasíte, že je dôležité, aby sa vypracoval tento návrh správne, pretože ide o veľa. Urobili sme v posledných mesiacoch veľký pokrok a dúfam, že budeme schopní v komisii do konca tohto roka prijať návrh. Chcem, e, pán predseda, zdôrazniť ešte jednu vec, ktorá zaujíma aj tento výbor, a to je zapojenie leteckého priemyslu do ETS. Mohla by som povedať k tomu mnoho vecí, ale poviem iba to, že minulý týždeň IKO prijalo rozhodnutie, to ste asi zaregistrovali. Takisto zazneli protesty z tretich strán. Je dôležité, aby si parlament spomenul, akú toto malo históriu. Od roku 1997 sa Európa snaží vytvoriť medzinárodné regulovanie tejto oblasti. Ešte stále sa o to tešíme. V roku 2008 vy ako parlament 27 členských štátov a komisia sa rozhodli začať pracovať na E, zapojení leteckého priemyslu do ETS. My sme sa riadili e, tým, čo rozhodol ICAO v roku 2004. V tomto rozhodnutí z roku 2004 medzinárodné letecké organizácie povedali, že je dobré chrániť e, klímu aj týmto sektorom, je dobré mať systém obchodovania s emisiami a bolo by najlepšie začať regionálnymi systémami keď sme vytvárali v Európe túto legislatívu, bolo dôležité, aby sa urobila takým spôsobom, aby neuškodila európskym leteckým spoločnostiam v porovnaní s ich konkurenčnými spoločnosťami. A preto sa to týka prichádzajúcich aj odchádzajúcich lietadiel a európske letecké spoločnosti musia mať rovnaké podmienky ako e, zahraničné letecké spoločnosti. Chcem povedať, že toto je legislatíva, toto nie je nejaká naša fantázia. Keď sme vytvárali eh, legislatívny návrh, tak sme to naozaj dobre premysleli a konzekvencie z toho, nehovorí sa síce o tom v tlači, ale my v súčasnosti vedieme dialog eh, s hlavnými krajinami, ktoré proti tomuto protestujú. Viete, že v našej legislatíve je také ustanovenie, že ak eh, tretí štát má ekvivalentné opatrenia, tak môžu dostať výnimku z našej legislatívy. Čiže ak nejaký štát chce mať iný systém, tak môže. Ale my o tomto teraz hovoríme s Ruskom, s Čínou, s Američanmi aj s inými. Takže chcem iba zdôrazniť, že takéto rozhovory teraz prebiehajú. No a na záver videli ste predbežné stanovisko Európskeho súdneho dvora zo 6. oktobra. Je zaujímavé si uvedomiť, že toto predbežné stanovisko v prípade amerických leteckých spoločností, americké letecké spoločnosti sa obratili na Európsky súdny dvor a toto predbežné stanovisko je veľmi jasné, hovorí nie e, všetkým hlavným požiadavkám amerických leteckých spoločností. Nie je pravdou, že e, európska legislatíva porušuje Chicagský dohovor. Nie je pravdou, že by európska legislatíva porušovala predpisy e, ICAO. Nie je to proti UNFCCC, nie je to daň a takisto to nemá extrateritoriálne účinky. Čiže v týchto dôležitých otázkach predbežné stanovisko súdu podporilo to, čo robí Európa. Asi e, dostávate veľa otázok ohľadom tejto veci, takže my na tom pracujeme. A ešte na záver chcem povedať jednu vec niekedy e, tlač e, všetko skresluje tieto veci. Ja som, poč- ja som čítala také odhady, že letenka napríklad z USA do Európy um, bude extrémne predražená, ale to je nepodložené. My hovoríme o e, zvýšení o 10 eur prvý rok 85% e, a potom druhý rok 82% z tejto ceny dostanú letecké spoločnosti zadarmo. Čiže z Londýna do e, New Yorku sa to predráži o 1,5 eur. Ak hovoríme o Frankfurte, Pekingu, táto trasa sa predráži asi o 2 eur. Myslím si, že so mnou súhlasíte, keď poviem, že by ťažko asi niekto chcel mať medzipristátie v Abu Dhabi napríklad, aby ušetril 2 eurá, keď už si môže dovoliť letenku z Európy do Pekingu. Myslím si, že určite nikto potom nebude e, mrhať e, časom a palivom, aby ušetril 2 eurá. Čiže naozaj je dôležité, aby sme poukázali na to, aké sú skutočné čísla. Pán predseda, ešte niečo o hlavných prioritách na budúci rok. Ide nám o to, aby sme klimatický a energetický balíček včas implementovali. To je kľúčový cieľ, pretože tu máme tretiu fázu ETS, ktorá sa začína v roku 2013. Takisto niekoľko dôležitých iniciatív v oblasti klimatických opatrení na úrovni EÚ a nariadenie o CO2 z automobilov. To sa bude revidovať, aby sme znížili emisie z dopravy a aby v tomto sektore boli inovácie. A pokiaľ ide o emisie z lodnej dopravy, chceme globálne opatrenia, to je naša preferencia. Aj parlament nám dávnejšie povedal, že ak tu sa nebude konať na medzinárodnej úrovni do konca tohto roka, tak potom musí komisia pripraviť nejaký, nejakú európsku stratégiu pre tento sektor. Nebudem tu ale zachádzať do detajlov. K tomu sa ešte vrátime. E, pán Kalas a e, ja sme mm, minulý rok e, organizovali fórum zainteresovaných strán, zúčastnili sme sa z, alebo stretli sme sa s ľuďmi z celej Európy, z tohto sektora a hovorili sme o našich o, záväzkoch, ktoré sme dostali od rady a od e, parlamentu, ako ich splniť. Čiže naozaj zainteresované strany boli dobre zapojené. Teraz ešte legislatíva o F plynoch, to takisto sa bude revidovať a e, budeme sa tým snažiť e, znížiť nákladovo efektívne ďalšie emisie. Pokiaľ ide o rok 2012, musíme naďalej aktívne pracovať aj v medzinárodných rokovaniach o klíme, o klimatických zmenách, ale toto bude závisieť veľmi od výsledkov Durbanskej konferencie. No a týmto ukončím, pán predseda. Mohla by som hovoriť dlho, aj krátko, ale budem stručná. Durban má tri kľúčové témy. Ako implementovať všetko, to, čo sme schválili v Cancúne, možno to znie nudne pre politikov, ale je to veľmi dlhý zoznam vecí, ktoré sa musia implementovať. Nestačí iba prijať rozhodnutie, napísať to na papieri. Adaptačný výbor, technologický výbor, financovanie, lesníctvo, využívanie pôdy a zmeny vo využívaní pôdy. Všetky tieto veci budú musieť v Durbane byť posunuté podstatne ďalej. No a potom boli veci, o ktorých sme v Kangúne ešte nehovorili. Letecký priemysel, doprava a takisto trhové mechanizmy, zlepšenie e, mechanizmu CDM, lepšie pokrytie projektov, tak aby sa dostali k tým najzaostalenejším krajinám, ako by sme koordinovali tie projekty, ktoré sú v rôznych štátoch a tak ďalej toto je skupina tém, ktoré mm, sa budú musieť spracovať počas Durbanskej konferencie. No a potom na záver, pán predseda, ešte tá otázka druhého záväzkového obdobia pre kiotský protokol. Budete o tom počuť určite aj v médiách. Bude tlačová konferencia, samozrejme žiada sa, aby Európa prijala druhé záväzkové obdobie na konci budúceho roka sa končí prvé obdobie. Nekončí sa platnosť dohovoru, je to iba prvé záväzkové obdobie, ktoré sa končí. K tomu sme sa vyjadrili nasledovne. Európa by chcela sa zaviazať k druhému záväzkovému obdobiu, i keď vieme, že Rusko, Japonsko a Kanada nebudú toto chcieť. Oni boli kedysi členmi tejto rodiny, ale nebudú k nám ďalej patriť ale takisto sme jasne povedali, že to urobíme iba za určitých podmienok, ktoré sa budú týkať environmentálnej integrity. To nebudem rozvádzať, ale takisto podmienkou bude, že aj iné veľké ekonomiky nám povedia jasne, kedy sa pripojia ku klubu, ktorý robí takéto úsilie. Čo to znamená? Vieme, že nedostaneme právne záväzný dohovor, ktorý si naozaj veľmi želá Európa, aj európsky podnikatelia. Toto nezískame v Durbane. Vidíme, ako sa k tomu stavia USA, ako sa k tomu stávajú iné časti sveta. Ale aký by to malo význam, kedy, keby Európa začala druhé záväzkové obdobie, keby nás ostatní nenasledovali, ani by sme nemali žiadnu perspektívu, že ostatní sa pridajú v budúcnosti. Čiže my potrebujeme nejaký cestovný plán v rámci tohto mandátu. Potrebujeme jasné časové programy, časové plány, aby sme vedeli, kedy Brazília, USA a Čína, ďalšie veľké hospodárstva, aby nám povedali, kedy sa oni zaviažu k týmto záväzkom. Posledná pripomienka, pán predseda. Máme tu také dve mm, kolaje, sú tu rozvojové krajiny, ktoré e, sa iba dobrovoľne k niečomu zavezujú a potom tu máme rozvinuté štáty, to sme my a my máme povinnosť niečo robiť. <clears throat> No a moja otázka je následovná. V 21. storočí e, nemôže do nekonečna pokračovať takéto rozdelenie. Ako dlho to bude trvať? Čína nie je Mali alebo Malawi, takáto rozvojová krajina. Myslím si, že je jasné, že svet si musí začať uvedomovať, že sa zavezujeme k odlišným veciam. Samozrejme, tradičné rozvinuté krajiny budú mať väčšie záväzky ako rozvojové. Ale prečo naše sluby nemajú rovnakú právnu hodnotu? A toto je jedna veľká otázka, ktorú budeme riešiť v Durbane. Asi si viete predstaviť, že to nebude ľahká diskusia, ale dúfam, že so mnou budete súhlasiť, <clears throat> že v 21. storočí si musíme uvedomiť, že všetci od e, všetkých navzájom závisíme a nemôžeme dopustiť, aby e, právna, e, právne bremeno spočívalo iba na pleciach o obmedzenej skupiny krajín. Povedali nám, že krajiny, ktoré sú mimo OECD, teraz vytvárajú 70 rastu a spotrebovajú 70 energie. A vlastne vynárajúce sa ekonomiky musia samozrejme e, byť súčasťou riešenia, inak sa nám nepodarí toto zníženie o 2 stupne. Ide tu o to, aby sme zachovali e, to, čo sme dosiahli, ale na to bude potrebné vedieť, kedy nás budú ostatní nasledovať. Je tu takisto e, rozpráva o financovaní. Je jasné, že finan- financovania je veľmi náročná časť. Európa si plní svoje kodanské záväzky, avšak jediný výsledok z Durbanu nemôže byť len financovanie z dlhodobého hľadiska bez toho, aby sme dosiahli výsledky aj v iných otázkach. Celý tento balíček musí byť vyrovnaný. Nebudeme platiť, ak nebudeme vidieť, že sa špecifické ciele v teréne neplnia. Čiže tento balíček musí byť vyvážený. Tri týždne nás delia od Durbanu, vieme, že to nebude ľahké ale moja skúsenosť aj z iných aktivít je taká, že mnoho krajín sa pripája k Európskej únii, chce sledovať rovnakú líniu. A keď si zoberieme do úvahy tento druhý záväzok, a ak bude bezpodmienečný, tak to nebude úspešné, nedosiahneme nič, nedosiahneme žiadnu redukciu a preto potrebujeme, aby sa ostatní tiež zaviazali a o tom budeme hovoriť v Durbane. Ďakujem pekne a za všetky tieto veľmi kompletné, detailné informácie o súčasnej situácii, ako aj o tom, čo z nás čaká v blízkej budúcnosti. A teraz sa vrátime eh, k vystúpeniam pani Sisli. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani Hedegard. Vy ste vždy veľmi otvorená v diskusiách s nami. To, patr- to platí pre výbory Envy aj ITRE. Ja mám tri krátke pripomienky. Vy ste spomínali tu ten cestovný plán do roku 2050 a že sa má prijať budúci rok. Ja dúfam, že atmosféra na rade bude pozitívnejšia, než e, je teraz. Dúfam, že sa to urobí. Bude sa tým zaobrať aj parlament. Tento dokument je veľmi dôležitý pre hospodárstvo. Má dlhodobú ambíciu a je to roadmap pre naše ambície, dá sa povedať, a prispieva aj k stabilite. Moja otázka je, pre Európsku úniu. Chcem vedieť, um, nie aké je, aká je formálna pozícia, ale aký je váš názor. Ak bude prijatá táto cestovná mapa do roku 2050, čo budeme musieť do roku 2020 zmeniť? To je moja prvá otázka. Druhá otázka. Vy ste spomenuli rozpočet a očakávania, že minimálne 20 rozpočtu by mala ísť na klimatické opatrenia, ale ak mám byť úprimná, tak tento podiel by mal byť ešte väčší, pretože sa to týka rastu poľnohospodárstva, štrukturálnych a kohezných fondov a tak ďalej. Ja by som chcela zdôrazniť nasledovné. Rozpočet EÚ podporuje hlavne veľké projekty, ale keď hovoríme o klimatických zmenách, Musíme si uvedomiť aj dôležitosť malých projektov a preto žiadam o následovné. Tie veci, ktoré patria ku klimatickým e, zmenám, by mali zahrňať aj malé projekty, nie iba veľké projekty. No a tretia vec, Durban. Ja vítam váš prístup. Myslím si, že potrebujeme realistický prístup a ak EÚ bude postupovať tak, ako ste vypovedali, tak je to, tak je to dobré. Mám jednu otázku, ktorá sa týka druhého obdobia Kyoto. Európska únia súhlasí, ale iba za určitých podmienok a tieto podmienky sú také, aby iné veľké e, štáty ekonomicky silné sa pridali k našim úsiliam. Chcem vedieť, kedy a akým spôsobom by mali tieto záväzky sa prijať. Podľa expertov by sme mali emisie CO2 redukovať najneskôr do roku 2015. To je najoptimálnejší scénár. A potom, pokiaľ ide o Durban, musíme si uvedomiť technologické mechanizmy, Mali by sme urobiť všetko, čo je dôležité pre princíp používania najlepších dostupných techník všade v, vo svete. My už máme tento princíp. Nemusíme teda čakať do budúcnosti, ale pokiaľ ide o transfer technológií a potom používanie týchto najlepších dostupných technológií, Potrebujeme o tom dohodu. To je priorita. Ďakujem. Slovo má pani Merkis. Ďakujem, e, pani, pán predseda, ďakujem pani komisárka za takéto vyčerpávajúce informácie. E, všetci teraz hovoria o inovácii, ale ja vidím, že inovácia sa nedá dosiahnuť ľahko. Je to ako úhor, ktorý vždy, keď si myslíme, že už ho máme, nám unikne, alebo ako nejaká e, bublinka, e, zmydlová bublina, ktorú si myslíme, že ju chytíme, a ona nám ujde. A ja vidím všetky plány komisie, vždy sa teda vracia k výskumu, ale nevenuje dostatočnú pozornosť inovácií. A ja si myslím, že to je slovo, ktorý, ktoré sa často zneužíva. Treba sa spýtať, ktorým smerom sa máme orientovať. Áno, vo všeobecnosti rást. Dobre. Vzhľadom na krízu treba hovoriť o zelen, o zelenom aspekte e, veci, ako podporiť zelený aspekt rastu. No a potom hovorí sa, že rast musí ísť ruka v ruke s pracovnými miestami a že my nechceme stratiť terén vzhľadom na Čínu, ale smernice z minulého roku nám poukazujú, že sme nedokázali pozmeniť smernicu tak, aby došlo k zákazu toxických produktov, ktoré prichádzajú z Číny. Potrebujeme udržateľné výrobky lepšie ako na iných trhoch a tomu treba venovať pozornosť. Myslím si, že vo všetkých smerniciach by mal tento bod existovať a síce E, zamestnanosť v Európe, keď ju chceme dosiahnuť, tak treba overovať, či napríklad niečo e, podporuje životné prostredie, ale zároveň ide proti tvorbe pracovných miest. A potom máme tu za posledné roky jednu skúsenosť. Hovorilo sa o energetickej účinnosti, o nedostatku surovín. No a teraz sa hovorí aj o vyčerpaní prírodných zdrojov samozrejme, venujete veľkú pozornosť e, emisiám CO2, ale kde je synergia s efektívnosťou pri využívaní súrovín Rio plus 20? Samozrejme, my chceme, aby emisie CO2 sa znížili, aby výrobky boli ekologickejšie, a aby sme mali lepšie využívanie, efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov. Môžete nám trošku povedať o efektívnom využívaní zdrojov, pretože to je niečo veľmi dôležité a tam je možnosť vytvárať pracovné miesta a mať úžitok aj na ušetrení e, emisí CO2. A potom napríklad zoberme si E, pokrývanie, energetické pokrývanie doma, domácnosti, tam sme pomerne efektívni, ale my by sme mali pokrývať aj e, úradné budovy, verejné budovy, lebo tam máme priamy dosah. Ja plne e, zdieľam e, vaše, vašu víziu a vaše ambície, ale tento plán je už pomerne zastaralý a trvalo to pomerne dlho. Takisto je potrebné, aby sme ukázali naše líderstvo. Určite si spomínate na to, čo sa stalo v Kodani. Boli sme ambiciózni, boli sme veľmi odvážni, ale nepodarilo sa nám dosiahnuť nič. A to by sme mali takisto si teraz uvedomiť pri tomto systéme e, e, limitov e, emisí pri letectve. Čo sa stane, keď prídeme neskoro? Čo sa stane, ak e, táto ambícia e, povedie k tomu, že všetky podniky v tejto finančnej kríze nakoniec E, budú zbankrotujú, samozrejme na záver tam budú výťazi, samozrejme možno, že sa stane, že Čína a USA sa k nám pridajú, ale môže ísť o pirhovo víťazstvo a bude príliš neskoro, pretože už európske e, firmy budú kúpené Číňanmi a my nebudeme môcť. E, prečo my nezmeníme radšej formy líba? Prečo neskoncujeme s výnimkami a so všetkými stimulmi, ktoré sme dali leteckej doprave? No a potom Durban. Ja plne súhlasím s vami, keď hovoríte, že e, tam je dôležité úsilie. My si to uvedomujeme, ale ešte veľmi dôležité je aj to, aby sme naše ciele aplikovali adekvátnym spôsobom, aby sme ich vykonávali adekvátnym spôsobom. V Kodani sa nám nepodarilo e, dosiahnuť dohodu trochu v Cancúne. Do budúcnosti si teda nemôžeme stavať parciálne ciele. A to je všetko. E, ďakujem vám a prejem vám veľa šťastie, kolegyňa Hall. Ďakujem, pani komisárka, za vaše veľmi kompletné a prezentáciu, ktorá je veľmi užitočná pre nás. Mám niekoľko otázok. Mňa veľmi zaujalo to, čo ste vraveli o smernici o kvalite pohodných môd. Ďakujem vám za vašu podporu tejto smernice. Európsky parlament pri všetkých príležitostiach tieto príležitosti využíva. Ja um, by som chcela povedať, že ma zaujímajú tie špecifické hodnoty pre všetky typy palív, pohodných môd, e, lebo keď hovorím, mňa by zaujímalo, aký je rozdiel medzi tým, čo e, medzi e, našimi požiadavkami na fosílne pohodné hmoty a biopohodné hmoty a potom ešte nepriame používanie pôdy. Veľa sa hovorilo o tejto otázke, ale aký má prístup komisia k týmto zmenám v nepriamom využívaní pôdy? Budú tam nejaké oddelené hodnoty pre každ- každú pohodnú hmotu, alebo či tieto hodnoty e, sa po nejakom čase budú meniť? A to ma vedie ešte k takej všeobecnejšej otázke, a síce, či vy pracujete na nejakej racionalizácii smernici, smernice o kvalite pohonných hmôt e, v súvislosti s nepriamým využívaním pôdy a či to chcete formálne alebo neformálne zosúľadiť. Moja druhá otázka sa týka Durbanu. Pravili ste o mechanizme čistého rozvoja a o problémoch, ktoré s tým súvisia ale my, sme ne, my nemôžeme nič ponúknuť rozvojovým krajinám a špecificky podsah, e, subsaharským krajinám. E, hovorili ste s pánom per, Pil, Pervasom, Pilbasom a jeho, e, a jeho projekte Energia pre všetkých. A do akej miery tento rozvoj e, čistej energie e, možno dať a zharmonizovať s týmto mechanizmom prístupu k energii. Ďakujem, pán predseda, hovorí pani Karvaľu. Ďakujem vám, pani komisárka, za vaše veľmi jasné informácie. Pokiaľ ide o budúcnosť a o naše očakávanie od Durbanu, mám jednu otázku, ktorá sa týka práve samitu v Durbane a druhého obdobia záväzkov Myslím si, že rozhodnutie bude vitálne a veľmi ťažké pre Európu. Máte nejaké podmienky? A chcem sa vás ešte spýtať, lebo podľa môjho názoru my si musíme stanoviť dve podmienky. Možno, že sú ťažké, ale nezachádzate príliš veľa do detajlov, pokiaľ ide o podmienky. Ako som už povedala, pre mňa by tieto podmienky mali byť. si zmluvou dohovorov o úniku uhlíka a pre energeticky intenzívny priemysel. Mohlo by sa to napríklad skombinovať s nejakou dohodou, s nejakou zmluvou aj e, o tomto sektore, pričom tam by sa prijali záväzné ciele pre našu ekonómiu. Takže tieto záväzné ciele v rôzličných sektoroch by sa mohli kombinovať s kiotským protokolom. Veď všetci máme isté podmienky, ktoré z neho vyplývajú isté ciele a zároveň teda by to viedlo k vytvoreniu globálneho e, cieľa v jednom špecifickom sektore. Čo robíte v oblasti letectva, v oblasti lesného hospodárstva? teda bolo by možné zohľadniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v niektorých sektoroch, čo bolo vlastne postihnuté v druhom období týchto záväzkov. Myslím si, že toto všetko e, bude, e, bude súčasťou tohto záväzku a treba samozrejme vyvíjať úsilie, aby sa aj prehodnotili CDM lebo tam sa nedosahujú ciele. My musíme e, dosiahnuť to, aby sa ceny znížili a zároveň, aby sme pomohli nerozvinutým alebo menej rozvinutým krajinám. Toto vy navrhujete v rámci rokovaní cez komisiu. To je iná cesta rokovaní. Myslíte si, že všetko toto môže sa začleniť do tohto segmentu CDM, ktoré budú revizované, pretože tie sa budú líšiť od tých, ktoré máme doteraz v platnosti. Čiže ja by som trvala na týchto dvoch podmienkach a chcela by som vedieť, aký je váš názor na tieto moje návrhy. Ďakujem. Ja by som tam rád zapracoval ďalšiu otázku. Tu v parlamente v poslednej dobe mnohí hovoria že, že by sme mali spolupracovať s najmenej rozvojovými krajinami, pokiaľ ide o emisie. Ja som to celkom nepochopil. Prečo by sme sa mali my starať o najmenej rozvinuté krajiny? Oveľa zaujímavejšie sú tie potenciály CO2 u tých, u tých e, roz, rýchlo sa rozvíjúcich sa krajín. Aký zmysel má do, robiť dohody z Burundi a Mali, keď ide vlastne o Čínu, Brazíliu, Eh, a Rusko. Možno, že som to zle pochopil, ale rád by som to mal vysvetlené. V poriadku, tuto teda preruším vaše otázky a dám možnosť pani komisárke na odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Najprv snáď k otázke pani Cizej, pokiaľ ide o e, tú roadmap, čo by sa zmenilo, keby sme ju e, adaptovali. Podľa tejto hm, cestovnej mapy by sme mali silný dôraz na e, energetickú účinnosť. To je otázka, čo by, čo by bolo e, iné pre 2020. Už bude treba posilniť e, úsilie Európy, pokiaľ ide o účinnosť energetickú. Preto prepájame infraštruktúrálne balíčky, štrukturálne fondy, všetko toto s tým, sú, súvisí s tým, Eh, aby sa podporili tieto ciele v členských krajinách. Jeden z cieľov 2020. -ky. Napriek skutočnosti, že je to jedna z najefektívnejších vecí tu v Európe, takže toto by bola naozaj prvá oblasť, kde by sa to dalo cítiť. Už vidíme e, dopad nízkouhlíkovej cestovnej mapy, pretože tie odporúčania pre sektory priemyslu vedú k tomu, že oni si vytvárajú samé cestovné, e, vlastné cestovné mapy pre ich sektory. Budúci týždeň uvidíme e, ďalší veľký segment priemyslu prezentovať svoju mapu. Takže toto všetko je veľmi dobré. Je tu e, napríklad politika dopravná, nie len pokiaľ ide o rozpočet, o návrhy komisie, ale mestá, komúny začínajú vlastne brať na vedomie to, čo, či pôjdeme tým smerom, koľko budeme po, používať 2050, tie mílniky, ako sa to môže odzrkadliť v rôznych sektorálnych politikách. E, zelenejší charakter polnospodárskej politiky, to všetko otázky, ako by sme od sektora k sektoru mohli mať zelenší, ekologickejší prístup. Ďakujem aj za eh, pod, eh, poznámku o našej podpore veľkých projektov. Už snažíme sa eh, veci pre, dotiahnuť tak, aby sme ich prezentovali budúci týždeň. Je tu veľký nárast aj v klimaticky orientovanej časti programu Life Plus a práve toto má za cieľ e, posilniť tie malé pro- produkty, pretože projekty, pardon, pretože sú tu dobré nápady, ale nezískajú tú dostatočnú e, váhu a veľkosť. Hovorila o tom aj pani Merkis, čo to znamená teda to e, magické slovičko inovácie. Ja mám dobrý príklad, čo by to mohlo znamenať. Teda napríklad tých 300 miliónov príspevkov, ktoré sa aukciovým spôsobom vydražujú, aby priniesli e, podporu e, obnoviteľných energií, nové, nové technológie e, uskladňovania uhlíka a tak ďalej. Do 9. februára sa má získať priorita pre množstvo, množstvo rôznych projektov smerom cez rok 2012 môžeme hovoriť ten či onen projekt preferujeme. Je to špecifický e, postup k inováciám. Nie je to len prázdne slovo, ale naozaj treba skutočne inovovať v rôznych sektoroch. Ďalej otázka pani Sizel, čo chceme, aké sú podmienky. Pani Kervalio o tom hovorila, čo chceme teda, teda v Durbane. My by sme určite chceli Eh, aby veľké ekonomiky, veľkí znečisťovateľia sa zaviazali k cestovnej mape, ktorá bude hovoriť, že eh, v určitom okamžiku, to je jedno kedy, 2015, potrebujeme časový harmonogram, potrebujeme detailne dojednania, odkedy sa to bude ich týkať, 2020 to môže byť, odkedy budú, eh, budú mať právne záväzné rovnaké nie rovnaké ciele, nie rovnaké povinnosti, ale čokoľvek nám povedia, že budú robiť, aby to malo právnu záväznosť, právnu hodnotu. To sa snažíme dosiahnuť a vysvetliť im. Takisto ďalšie podmienky e, nebudem vám hovoriť teraz detaily, je to komplikované. Environmentálna integrita terajšieho systému a potrebujeme v tom naozaj aj pokrok. Čo je však veľmi dôležité, že aby to nebol len zá, zámer. Musíme vedieť, kedy, kedy, kedy, kedy budú podstatné kroky v týchto vyjednávaniach. Budem veľmi špecifická. Nie je to určite ideálne e, želanie EÚ. My chceme viac, už roky sme sa chceli zaviazať k ďalším krokom. Snažíme sa zoradiť, čo je dosiahnutelné, čo je možné s ďalšími veľkými ekonomikami. A potom povieme, či môžeme alebo nemôžeme túto vec, e, túto cestovnú mapu aj zrealizovať. Myslím si, že všetci z nás e, vidia, aké sú ťažkosti týchto procesov, naša pomalosť. Nemáme toľko rokov, aby sme boli ešte ambicioznejší, ale je to jediný proces, ktorý máme jediná show, tak povedia, tak sa to dá tak formulovať. Je to pripomalé, príliš pomalé, iní sa nezapájajú, ale ak to chceme, na čom sa e, svet dohodol za posledných 15 rokov, to môžeme, to je, to je opcia, ktorú nepríjmeme, že to môžeme stratiť. Treba teraz zmysluplným spôsobom postupovať. Zmysluplným nie je len uh, zmysluplné povedať, že bude participovať Švajčiarsko, Norsko a EÚ. To nestačí. E, pani Merkis, vy ste sa pýtali, kde je synergia medzi Rio plus 20 a energetickou efektívnosťou. Áno, je to tam, je to badateľné. Koordinujeme naprieč portfóliami a jedna z oblastí, kde sa to dá vidieť napríklad e, daňová smernica, e, medziročný rast, ako možno presmerovať zdaňovanie smer k zdrojom, k energetickej oblasti. Odporúčania v tejto oblasti ukazujú, ako môžeme prepojiť tieto veci holistickejším spôsobom v komisii. Pokiaľ je Rio plus 20, viacerí z vás e, spomenuli prístup k energii, čo sa deje v Afrike a tak ďalej. Myslím si, že by to mala byť európska priorita snažiť sa prístup k trvalo udržateľným formám energie. To je jeden z tých základných záväzkov Rio plus 20. Nechceme skončiť s nejakým vianočným stromčekom bez možnosti čokoľvek získať prístup k trvalo udržateľným energiám, to by mohol byť kľúčový bod. Snažím sa dosiahnuť, to by bolo jedno teda naše odporúčanie. Ban Ki-moon žiadal o záväzky a dúfam, dúfam, že toto by sa dalo získať ako odporúčanie. Viacerí z vás hovorili o leteckej doprave. Pani uh, eh, Merky sa hovorila, že tu cíti pocit odvetných opatrení, ale chcem vám povedať jednu vec. Spôsob, akým bola európska legislatíva zostrojená, je práve ten cieľ vyhnúť sa tomu, aby tu bola taká súťaživosť smerom teda k znevýhodňovaniu určitých spoločností v Európe. Tí, ktorí proti, protestujú proti legislatíve, hovoria, urobme to len pre Európu. Čokoľvek urobíte, v Európe. Robte si to, ale nie pre Boha pre naše aerolínie, pre naše letecké spoločnosti. Nerobte veci nevýhodné pre naše, e, náš letecký e, priestor. Ale viete si predstaviť, viete si predstaviť situáciu, kedy s cieľom vyhnúť sa európskemu e, priestoru ľudia budú kom, by komplikovane lietali okolo a takisto systém, ktorý by neprerastol do globálneho systému, pretože veľká časť e, leteckého priestoru sa nachádza nad morskými e, územiami, nad plochami e, vodnými. My sa snažíme práve vyhnúť tomu, aby Číňania alebo Američania, ktorí letia do Európy, aby plnili rovnaké e, platby alebo povinnosti znečisťovateľ platí. Podľa tohoto princípu musí tu byť tento paralelizmus. To presne my chceme, to robíme. Musím tiež povedať, ak sa bojíte teda odvetných opatrení, predstavte si, že v Európe by platila legislatíva, blíži sa povedzme začiatok jej záväznosti a vtedy eh, vo, eh, vo Financial Times zrazu povedia Číňania, vyhlásia, že ak nezmeníme svoju legislatívu, eh, z príjmu odvetné opatrenia, nedá zákazky tej či onej spoločnosti. Vy ako výbor ITR určite by ste súhlasili, ak my začneme povolovať, cúvať na základe takýchto hrozieb, tak si myslím, že Európa sa čoskoro bude nachádzať vo veľmi zložitej pozícii. Európsky parlament pri každej hrozbe potom, e, keby mal vždy zmeniť názor, to nie je podľa mňa udržateľný spôsob v tejto a víc leteckej problematike ešte nasledovné. Myslím si, že e, myslím si, že dôvod, prečo išli k súdu letecké spoločnosti, Ehm, vždy, keď je súdny prípad, snažia sa eh, napádať našu legislatívu. Samozrejme, nemôžem ísť do podrobností, čo budeme navrhovať. Prečo sme to nenavrhli? Nemáme dokončenú prácu, takže na tom pracujeme. Nebude tajomstvom pre vás. Pre nás je dôležité, že, že tu máme nepriamy faktor využitia krajiny. Začíname uznávať, že je tu zmena, e, dopad na nepriame využívanie krajiny. Množstvo zabratej pôdy v Afrike, kde ľudia zaberajú e, pôdu, ktorá by sa lokálne dala použiť na výrobu potravín, ale používajú sa naopak na palivové e, plodiny. Netreba sledovať vývoj v náraste komodít, cien aby ste toto pochopili. Takže snažíme sa to e, napraviť. Pokiaľ ide o CDM, áno, sú tu problémy, je to jasné, pokiaľ ide o CDM. Ale povedala by som, že si treba uvedomiť, že od 1. januára 2013 ten systém v Európe meníme. Od 2013 Európa, a je to už v legislatíve, nebudeme pokračovať e, vo vývoje nových e, či, čisto vývojových projektoch v rozvojových e, krajinách, ale len v tých najmenej rozvinutých a v najzraniteľnejších. E, rozširovanie projektov CDM s komisárom som spolupracujeme a viem, pani Karvalo, že to nie je otázka podmienka pre druhé záväzkové obdobie. Máme ďalšie podmienky, ale už sme zmenili vlastnú legislatívu. Myslím si, že tuto môžeme uzavrieť, pretože je podľa mňa jasné, že v Európe by sme boli naivní, ak by sme nalievali miliardy do, do transformácie základných hlavných konkurentov. Treba to robiť s naozaj rozvojmi krajinami. Preto sme to tie, tie tri roky zmenili. To asi zodpovedá aj otázku pána Rojla. Budeme robiť veci s najmenej rozvinutými krajinami na rozvojovej problematike, ale zmeníme CDM tak, pretože 90 eh, projektov je teraz eh, s Koreou, s, Bra- eh, s Brazíliou, s Čínou. To sú tí najprominentnejší recipienti. Myslím si, že vidíte, prečo dáva zmen- zmysel toto zmeniť. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za informácie, za možnosť predniesť argumenty. Pozriem sa na hodinky a vidím, že už musíme ukončiť schôdzu, pretože tlmočníci majú právo na to, aby sme sa držali časového plánu. Ešte sa hlásia dvaja. Eh, pani Merkis. Ja som sa chcela vyjadriť e, k leteckému priemyslu. Ešte mám niekoľko pripomienok. Samozrejme, plne vás podporujem, pokiaľ ide o obsah o zapojenia leteckého priemyslu do ETS. A väčšina aerolínií s tým nemá problém, ale ak oni prídu o e, svoje právo vstúpiť do ruského vzdušného priestoru, aby leteli do Ázie, to by sa mohlo stať, že im odobrú tieto práva, tak potom e, stratia štvrtinu svojho e, obratu. A neviem, ako by sme sa mohli vyhnúť takémuto niečomu, ako by sme mohli e, zmeniť. Možno by sme mohli chvíľku o, o, chvíľu odložiť vstup do platnosti. Hovorím o mesiacoch, nie o rokoch. Myslím, že všetci sme pochopili, o aký problém ide. Pani Kolárska, Bobinská. Do bodu rôzne. Môžem? Rada by som pozvala pána komisára Oettingera na jedno z budúcich stretnutí, aby nám povedal o tom, aký je stav rokovaní medzi Ruskom a EÚ o, o implementácii tretieho balíka. Ďakujem veľmi pekne nie je vždy ťažké, pardon, nie je vždy ľahké e, nájsť nejaký voľný termín u komisára alebo komisárky, ale dnes sa nám to podarilo. Pani Hedekart ešte stručne odpovie. Koncom tohto mesiaca prídu experti z Ruska do Bruselu a budú hovoriť s našimi expertami o tomto. Aj minulý týždeň sme o tom hovorili medzi inými témami. Chcem, aby ste vedeli, že my nie sme nečinní, my nečakáme so založenými rukami na to, čo sa stane. Zákon vstúpi do platnosti 1. januára 2012 a už sme požiadali, aby povedali aerolíniám, koľko dostanú tých certifikátov zadarmo, ale toto sa bude všetko riešiť až v roku 2013 Súvisí to so konštrukciou toho zákona. Máme viac času, ako sa zdá. E, dnes je 10. novembra keď e, si uvedomíme, že to vstupuje do platnosti 1. januára, to je síce pravda, ale máme ešte čas na riešenie týchto e, problémov. Ďakujem, uvidíme sa na budúce. See you. See you.